Posledné zasadnutie Európskeho parlamentu sme prerušili 3. júla. Opäť otváram zasadnutie Európskeho parlamentu. Das Protokoll der Sitzung vom 3. Juli. Zápisnica zasadnutia z 3. júla je k dispozícii. Má niekto výhrady voči zápisnici? Týmto schváľujeme zápisnicu.